Na programe je otázka na ústne zodpovedanie podpredsedničky komisie, teda vysokej predstaviteľke, vykonávanie usmernení rady týkajúcich sa LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie údajných o homosexuálov v Čečensku. V prvom rade odovzdám slovo piatim autorom ústnej otázky. Najprv eh, dostane slovo pani Soraya Post dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Od februára eh, dostávame dôveryhodné a strašné správy z Čečenska. Eh, ide o strašné činy, ktoré boli spáchané na homosexuáloch vládne zdroje tvrdia, že v Čečensku nie sú nejakí homosexuáli, ale zároveň zbierajú homosexuál či už skutočných alebo predpokladaných a nučia ich, aby im povedali mena svojich priateľov alebo milencov, ktorí sú tiež homosexuáli. Rodiny musia platiť obrovské peniaze, aby ich vyslobodili. Tie peniaze skončia v policajnej a vládnej hierarchii. Protihomosexuálna kampaň vlády ničí rodiny. Dostala som správy o vraždách z octi. Rodiny zabijajú svoje deti, lebo sa hámia za to, že sú homosexuáli. Toto sa stane, keď politika e, pôsobí, ako keby ľudské práva platili iba pre niekoľkých, keď dochádza k dehumanizácii ľudí. Práve teraz Európska únia je e, práve tou baštou, ktorá ochraňuje ľudské práva pre všetkých toto eh, si teda od nás vyžaduje, aby sme chránili aj eh, osoby eh, patriace do skupiny LGBTI. Pokiaľ ide o našu otázku pre vysokú predstaviteľku, chceli by sme vedieť, ako sa dodržiavajú usmernenia LGBTI. Vož, minulý týždeň vo štvrtok bolo uh, zatknutých 5 eh, eh, gay aktivistov, keď eh, chceli odovzdať petíciu, v ktorej žiadali vyšetrenie zločinov proti homosexuálom v Čečensku. Dnes sa musíme postaviť za tie 2 milióny, musíme sa postaviť za všetky komunity LGBTI vo svete a predovšetkým v Čečensku a v Rusku, kde je situácia najvážnejšia. Ďakujem ďalším rečníkom, ďalším spravodajcom. Je pani Ulrike Lunaček, dve minúty. A ďakujem pekne, pán predseda. Zajtra je Medzinárodný deň proti homofóbii a preto mám na sebe túto dúhovú stužku, aby som pripomenula všetkým, ktorí počúvajú, ktorí tu rozprávajú, že toto je deň, e, keď by sa všetci mali postaviť tak, ako to robíme my v parlamente proti homofóbii, e, transfóbii a všetkým možným e, typom násilia voči Eh, gay komunita v Európe a na ostatných kontinentoch. Ako už vysvetlila pani poslo, to je špecifická rozpráva eh, o tom, eh, čo sa stalo v Čečensku v posledných týždňoch mučenie, zatýkanie stoviek mužov, ktorí sú skutočne gej, alebo sa iba o nich predpokladá, že sú gej, je niečo, čo treba riešiť. Minimálne traja z nich boli zavraždení žiadajú od nich, aby odhalili totožnosť ďalších ľudí patriacich do komunity LGBTI. Je tu teda strach. Títo ľudia žijú v strachu a nikto e, na celej planete by nemal zažívať takýchto strach a nikto, kto chráni e, pachateľov, sa nikdy nedostane pred súd. A my e, v, tejto, v tomto uznesení žiadame e, takéto niečo. E, my sme jedna zo šiestich skupín, ktorá pripravila toto uznesenie. Som naozaj veľmi rada, že je tu takáto široká podpora. My žiadame od Ruskej federácie a od čečínskeho režimu, aby chránili ľudí v komunite LGBTI a to nie je iba e, nejaká tradícia, ale či ste už trans, gay alebo uh, lesbička, je to niečo, čo tu existovalo už celé tisícročia. Uh, na všetkých kontinentoch a nemali by sme proti tomu vystupovať. A teraz žiadame aj e, službu pre vonkajšiu činnosť, aby sa pozrela na e, usmernenia, ktoré máme, aby sa naozaj uplatňovali na celej planete, tak aby obhajcovia práv komunity LGBTI e, získali pomoc od e, európskych diplomatov. Ja viem, že už máme veľmi veľa dobrých správ a takisto si cením, že ES e bude mať zajtra Eh, osvietenú budovu vo farbách eh, dúhy. A to je preto, aby sme bojovali za rovnaké práva pre všetkých a aby sme pomohli zviditeľniť eh, všetky tieto skupiny. Ďakujem veľmi pekne. Teraz ďalšou rečničkou je pani Björk. Ďakujem veľmi pekne. Mnohí z nás mali ťažkosti e, pri čítaní tejto správy o vraždách, ohrozovaní, vyhrážaní sa e, homosexuálom. Toto prenasledovanie, toto extrémne prenasledovanie je strašné. Všetci z nás, ktorí vedia o tejto problematike, zažili homofóbiu ale nie v takejto extrémnej forme. Chvala Bohu sa to deje iba veľmi zriedkavo. Lenže tu dochádza k zabíjaniu ľudí, k zabíjaniu ľudí e, v Európe, ale aj v USA, napríklad v Orlande bolo zavražených takmer 50 homosexuálov v klube e, jednoducho sa to týka mladých eh, ľudí aj dospelých. Toto, čo sa deje v Čečensku, tak to je extrémnym dôsledkom toho, k čomu môže viesť homofobia. Je to násilie, fatálne násilie a preto všetci musíme konať proti tomuto násiliu. Všetci sa musíme postaviť za komunitu LGBT. Žiadam, aby Európa konala, aby Rada Európy konala, aby nezávislí odborníci mali prístup k tejto oblasti, aby mohli vyšetriť, čo presne sa stalo. A tí, ktorí sú sú zodpovední, by sa mali zodpovedať za to, čo urobili. Ďalej by som chcela povedať, že sme tu hovorili aj o rodinách a policajných službách. Prečo sa máte cítiť byť bezpečí vo svojej rodine a máte mať pocit, že policia vás chráni, ale nie práve tí prispievajú k tým umrťam a prenasledovaniu. Homofóbia je taká patriarchálna. Ja neviem nájsť ani slova na to. Je to niečo tak odporné, nechutné. Je to zamerané voči mužom, ženám, deťom. E, jednoducho celá tá rodová otázka je týmto spochybňovaná. My musíme bojovať proti homofóbii, to sa netýka iba Čečenska, týka sa to aj našich krajín. Môžeme tým iba získať, keď budeme bojovať proti homofóbii, pretože naše spoločnosti potom budú dôstojnejšie a neočakám od vás nič menej. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A e, ďalšou e, ďalším rečníkom je Austrevičuš. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, kolegovia, pán komisár brutálna anti-gay kampaň čečenského vodcu Kadyrova je ďalším príkladom toho, ako málo, ak vôbec niečo, ľudské práva znamenajú v tejto časti Ruska dnes. A prebiehajúce hrôzy, prenasledovanie opozície, aktivistov ľudských práv a novinárov v oblasti ľudských práv toto všetko sa teraz zameralo e, na komunitu LGBTI. Žiaľ, e, všetky tie zločiny, ku ktorým dochádza v Čečensku, nie sú izolované. Je to spoločný menovateľ, e, ktorý E, poukazuje na stav ľudských práv v Rusku ako celku. Mali by e, sme si pripomenúť, že v marci tohto roku Rusko e, schválilo spiatočníckú legislatívu, ktorá dekriminalizuje domáce násilie. A teraz to zažívame. My, Európska únia, sa musíme postarať o to, aby naša politika voči Rusku vážne odrážala aj E, náš názor na zločiny, e, ku ktorým dochádza e, v Čečensku. Musíme od začiatku dať najvo, že je to nepriateľné. Homofóbia patrí do hanebnej minulosti. Ďakujem. Aču. Ďakujeme pekne. Ako ďalší vystupí posledný autor tejto otázky, pán Demes Maker. Máte slovo na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, zajtra 17. mája sa v mnohých krajinách vyvesí duhová vlajka. U nás to dokonca bude aj na fasáde flamského parlamentu. Ja som na to hrdý. LGBTI e, spoločnosť, spoločenstvo e, má e, čoraz lepšie podmienky, ale boj proti homofóbii musí naďalej napredovať, pretože v iných krajinách máme netolerantnosť, prenasledovanie, dokonca aj hrozbu trestu smrti pre tých, ktorí sú inak orientovaní. Čo sa udialo v Čečensku, to nás naozaj šokovalo. Na to bola krutá zima na Kaukaze v pravom slova zmysle, ale aj v prenesenom naozaj e, kopa ľudí e, vystavená prenasledovaniu, e, väzneniu, mučeniu. Toto je naozaj kadrová reakcia, ktorá bola prehnaná, povedal. V mojej krajine nie sú žiadni gejovia. Nikto nemôže mať pocit bezpečia, keď štát Eh, takýmto eh, spôsobom šíri eh, nenávisť. No a Kreml nadalej podporuje čečenskú vládu, ktorá takýmto spôsobom postupuje a Podobné trendy sú aj e, v Rusku, videli sme to v Petrohrade, v Moskve a e, v ďalších mestách, ako zakročilo proti e, demonstrantom. Čiže nerobia absolútne nič preto, aby sa situácia v Čečensku zmenila v pozitívnom zmysle. Tie otrasné fakty musia byť prešetrené a zločinci musia byť postavení pred spravodlivosť a obete musia dostať e, odškodnenie. Vystáva ale otázka, čo urobí e, komisia, e, pokiaľ ide o ochranu našich, a pokiaľ ide o presadzovanie našich vlastných usmernení LGBTI. Čiže naozaj máme veľké obavy, máme veľké obavy, je potrebné okamžite prepustiť všetkých zatknutých a je potrebné, aby všetky krajiny dostali svojim povinnostiam. E, očakávam naozaj jasné slova e, na adresu e, režimu. Ďakujem, ďakujem pekne. A teraz v mene komisie vystúpi pán komisár Stylianides. Nech sa páči. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, nikto by nemal byť diskriminovaný, na nikoho by sa nemalo útočiť preto, Eh, alebo kvôli tomu, eh, kvôli jeho orientácii. Toto je princíp, ktorý je nedeliteľ časťou nášho konceptu rovnosti ľudských práv základných slobod. Toto je zjavne európska hodnota. A myslíme si, že by to mala byť hodnota univerzálna. Len chcem pripomenúť, že v roku 2013 Európska únia prijala usmernenia na podporu a ochranu ľudských práv LGBTI osôb. Diplomatické snahy EÚ v tejto oblasti sa točia okolo štyroch priorít. Poprvé, eliminácia diskriminačných zákonov a politik a zabezpečenie dekriminalizácie vrátane teda trestu smrti. Po druhé, podpora rovnosti a diskriminácie na pracovisku v zdravotnom a školskom systéme. Po tretie, boj proti individuálnemu a štátnemu násiliu voči osobám LGBTI. A po štvrté, podpora a ochrana obhajcov ľudských práv, ochrancov ľudských práv. Od situácie k situácii Európska únia koná, využíva tichú diplomáciu, verejné vyhlásenia a tiež politický oskoprávny dialog s tretimi krajinami, kde nastavuje teda od tému práv LGBTI. A tiež podporujeme občianskú spoločnosť prostredníctvom Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva. V súčasnosti, ako autori správne povedali, je témou závažné obvinenie pokiaľ ide o prenasledovanie homosexuálov v Čečensku. Prenasledovanie homosexuálov, eh, únosy, mučenie a vraždy, eh, toto je naozaj sa nepokojivý vývoj, ku ktorému v Čečensku dochádza došlo k tomu, že ženské orgány e, takéto násilie akoby mm, schvalujú alebo nenapadajú a e, Rusko hovorí, že do správy sú prehnané a že sú to teda dezinformácie. Bohužiaľ, ruské orgány doposiaľ neprijali žiadne uh, efektívne kroky, aby sa skoncovalo s týmto násilím a aby boli obete chránené. Európska únia a jej členské štáty to vnímajú rovnako a mnohé mimovládne organizácie tiež odsúdili brutálnu kampaň vedenú voči LGBTI a vyzvali, aby sa plne vyšetrili e, tieto udalosti, tieto skutky. Včera, včera mesačných vecí hovorili o situácii na Rade pre zahraničné veci, vyhodnocovali to ako najefektívnejšie obetiam pomôcť. Samozrejme, aj vysoká predstaviteľka Federica Mogherini vzniesla naše obavy tejto súvislosti, a to priamo s ministrom Lavrovom, keď sa s ním v Moskve stretla 24. apríla. Zdôraznila vtedy potrebu okamžite skoncovať s takýmto prenasledovaním homosexuálov a vyšetriť tieto znepokojivé správy. Bohužiaľ, Lavrov reagoval neskôr tak, a to sa potom vlastne aj na tlačovej konferencii opakovalo, že ruské orgány nemajú žiadne dôkazy o tom, že k takémuto údajnému prenasledovaniu vôbec došlo. Vysoká predstaviteľka v Moskve mala príležitosť hovoriť o týchto veciach sa zastupcami občianskej spoločnosti a s novinármi. Áno, je to alarmujúce, že novinári, ktorí odhalovali takúto kampaň násilia, že aj títo sa stali terčom priamých hrozieb zo strany e, elít v Čečensku a museli dokonca Čečensko opustiť. Bohužiaľ, to takto momentálne v teréne vyzerá. Požiadali sme veľvyslancov krajín EÚ v Moskve, aby e, sa naozaj všetky sa snažili pomôcť homosexuálom, ktorí boli e, terčom takéto prenasledovania, hlavne e, tým, ktorí sa stále boja o svoju bezpečnosť, o svoj život. Niektoré členské štáty sú ochotné v tomto pomôcť. Boj sa však diať v tichosti, bez e, nejakého opoviku, tak aby sa naozaj obete mohli efektívne chrániť. Vyzývame e, naďalej ruské orgány, aby efektívne hĺbkovo prešetrili informácie o únosoch a vraždách homosexuálov v Čečensku. Toto je naozaj nevyhnutné, tak aby e, tí, ktorí stoja za takýmito zločinmi, aby títo naozaj stáli pred spravodlivosťou. E, toto je naše hlboké presvedčenie. Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem pekne všetkým za pozornosť. And now? Ďakujem. A teraz zástupcovia politických skupín. Ako prvá v mene EPP vystupí pani Koraca Bild. Máte minútu a pol, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa povedala ku kolegom k ich slovám, že naozaj tá situácia je naliehavá. Ako povedala Úrike, stovky ľudí, ktorí boli e, zajatí a stále sú v zajatí, preto, lebo sú údajne homosexuáli. Sú tiež predmetom mučenia tak aby e, vyjavili, to sú ich údajní e, homosexuálni e, priatelia. Prenasledovanie kvôli sexuálnej orientácii, toto je naozaj neakceptovateľné, hrozivé a nemôžeme mlčať, nemôžeme predtým zatvárať oči. Európska únia musí zomknúť čeky, konať spoločne a ja vítam, že e, sa aj hneď začalo konať, že e, sa komisia viedila proti takýmto e, činom a podporujem ďalšie aktivity EÚ. Čo to musia vyzvať k vašom prepusteniu tých, ktorí ešte stále sú nelegálne vo VSB a tiež musíme pomôcť obetiam. Ruská federácia by mala odsúdiť tieto zločiny a mala by ich aj prešetriť pri držaní medzinárodného práva. Nulová tolerancia voči bezstretnosti e, a Zločinci by mali skončiť pred e, justíciou. Zastrašovanie obhajcov ľudských práv, ktorí poukazujú tieto zločiny e, na komunite LGBTI v Rusku s tým potrebné skončovať. Keďže sú členom Rady Európy aj OSN, Rusko by malo rešpektovať, že všetci, všetky ľudské bytosti sú si rovné a že nikto nemôže prenasledovať jednotlivca alebo skupinu iba z dôvodu inakosti alebo vnímanej eh, inakosti, homofóbia, diskriminácia, násilie. Eh, toto nikdy nemôžeme zdôvodňovať eh, náboženskými hodnotami. Je potrebné naozaj zomknúť číky, vytvoriť kultúru tolerancie a ja som spolupísala toto uznesenie a urobila som to rada. Ďakujem pekne. Tak, thank you. Ďakujem veľmi pekne. V mene skupine socialistov a demokratov Teraz pani Valencia, no minúta a pol, nech sa páči. Chcel, chcel som, alebo dúfal som, že ma nechajú na pokoji, ale 20 sekúnd do teba púšťa elektrický prúd. len chvíľku si oduchneš a znova začnú. Po troch dňoch sme začali cítiť spálené meso. To je to eh, hrozitánske, alebo teda hrôzostrašné svedectvo mladého čiženského muža, ktorý opisoval podmienky v týchto táboroch um, sme byť teda, priznať sa k homosexualite v Čečensku, ale aj iných eh, častiach sveta znamená, že ste odsudení buď na smrť, alebo na mučenie, alebo na život v utajení a prenasledovaní. Čečenská vláda tvrdí, že nemá problémy s homosexuálmi v Čečensku, lebo takíto ľudia tam nežijú. Formálne je Čečensko súčasťou Ruskej federácie, ale Kreml sa pozerá na inú stranu a necháva veci ehm, v rukách eh, čečenských vládcov. Formálne je Rusko súčasťou Európskeho dohovoru o ľudských právach, ktoré zakaz, ktorý zakazuje e, diskrimináciu a prenasledovania základe akokoľvek dôvodu formálne a e, a aj právne Európska únia musí konať a e, zabezpečovať e, ochranu e, práv e, rôznych menšín pri svojich vzťahoch s tretimi krajinami. Teda aj táto téma musí byť predmetom našich rokovaní s Ruskom. Nemôžeme si dovoliť, aby sme sa pozreli kam si inam, na, na opačnú stranu. Pretože títo ľudia, ktoré trpia prenasledovaním, nemajú nič viac než len náš hlas v, častých, v mnohých prípadoch. A my sme tí jediní, kto sa môže postaviť na ich obranu. Ďakujem veľmi pekne v mene skupiny ALDE. Pán Federlej, nech sa páči, minúta, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Začnem tým, že poďakujem komisii za veľmi jednoznačnú pozíciu, ktorú zaujala k tejto téme. Je naozaj dobré, že ste počerkli naše európske hodnoty a chcem poďakovať aj svojim kolegom v sále. Chcem poďakovať za to, že jasne pomenúvate tieto veci a ďakujem aj za eh, uznesenie, ktoré bude široko podporené v tejto snemovne. To je naozaj kľúčové, aby sme ukázali Rusku a Čečensku, že toto nie je akceptovateľné, najmä E, pokiaľ si to my myslíme. Pani Koraca Bild práve hovorila o tých ľuďoch, ktorí sú práve teraz zadržaní alebo vo väzeniach, musia byť samozrejme oslobodení. Ľudia, ktorí boli vyhnaní z Čečenska, mali mať možnosť sa vrátiť k svojim rodinám a to, čo sa deje v Čečensku, toto vlastne e, čistky pred Ramadánom, je niečo, čo musíme zastaviť. Bolo nám povedané, že sú rodiny, ktorí majú sami ukončiť životy svojich synov, lebo v opačnom prípade im budú hroziť dôsledky. To všetko súvisí aj s politikou Putina voči LGBT menšinám. To je dlhodobá politika. Čečensko je také laboratórium, v ktorom sa testujú tieto veci. On si tam testuje vlastne svoje pohľady na ľudské práva a opäť je to niečo, voči čomu sa musíme pevne postaviť. Thank you. Uh... Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom mene GUE Engel. je pani Cornelia Ernst. Nech sa páči, máte minútu. Keď prezident Gadirov hovorí, že neexistujú v Čečensku žiadni eh, homosexuáli, tak to vôbec nie je eh, pravda. To ako by sme tvrdili, eh, že Eva je z rebra Adama, alebo že Zem je plocha. Ale e, problém nie je len, e, alebo takto neexistujú iba Adam a Eva, ale sú tu aj e, rôzne iné orientácie ľudia LGBTI. To nie je ani deficit, to nie je ani nejaký handicap, ale je to e, krásny dar e, ľudskej povahy. E, Takže e, násilie na homosexuáloch počnúc prejavmi e, nenávisti a s tým je potrebné skoncovať, hlavne pokiaľ e, vychádzajú od vlád, keď sa uh, unášajú uh, homosexuáli, uh, väznia, vraždia. To sú naozaj najzávažnejšie uh, zločiny. Preto je potrebné okamžite všetkých zadržaných uh, prepustiť, uh, pretože ich väzba je nelegálna a tiež uh, nutené sterilizácie je potrebné skončiť uh, a tiež uh, operácie uh, ktoré uh, vlastne nutene uh, tú osobu priradia k jednému druhému pohľadu, s tým všetkým je potrebné e, skoncovať. Ďakujem pekne. E, Ďakujem pekne. V mene zelených pani Rebeka Harms minútu retnického času. Nech sa páči. Prvá správa, ktorú som o pogromoch v internete čítala, je, že ho vyhodili pred dvere a povedali, uh, zabite ho. O, toto je veta, ktorú si prečítali mnohí. Mm, bolo to teda na internete a myslím, že uh, sme boli všetci otrasení a tými správami, ktoré k nám dorazili z Čečenska. A to je fajn, to je dobre. Uh, Eh, zároveň som však aj dosť pesimistická. Na jednej strane si myslím, že je správne, že Angela Merkel alebo Federica, Federica Mogherini aj verejne eh, tento pogrom eh, teda mm, riešili. Tiež je dobré, že je tu takýto tlak na Putina a že teda už avizoval, že bude prebiehať vyšetrovanie možno sme zabranili ďalšiemu pogromu momentálne, ale týmto e, vlastne nič nerobíme so systematickým e, porušovaním práv, e, násilím na LGBTI osobách v týchto krajinách. Preto by som chcela na tomto mieste povedať následovné. Áno, je potrebné mať pozornosť situácii, ale to, čo robili škandinávskej krajiny, e, teda jednoduchá možnosť e, príchodu e, pre LGBT osoby z Ruska azylové konanie zjednodušené, toto musí urobiť Európska únia veľmi rýchlo ako celok. Ďakujem pekne. On behalf... Ďakujem pekne. V mene FDD pani Margot Parker. Vážený pán komisár, vážený eh, pán predsedajúci, správy, ktoré prichádzajú z Čečenska, sú naozaj mimoriadne znepokojujúce. Je nepredstaviteľné, aby v modernom civilizovanom štáte kohokoľvek sloboda, zdravie a život boli ohrozené len na základe jeho sexuality. Zdalo by sa, že čečenská vláda opäť e, klesá, alebo to odchádza to čas barbarizmu a moje myšlienky sa utekajú k tým, ktorí prišli o svojich milovaných v tejto persekúcii. Rusko počas posledných rokov bolo naozaj predmetom veľkej kritiky a skúmania najmä voči postojom, ktoré má voči e, homosexuálom, ale čečenská Slovenská republika zachádza do ďalších extrémov. Federálna vláda musí ukázať svetu, že to nebude tolerované a že urobím viac preto, aby preskúmala tieto perzekúcie, každú jednu z nich v Čežensku. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predsedajúci. Ďalej, vážený pán poslanec Jaromír Štetina, jedna minúta a pol, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Vo štvrtok budeme hlasovať o spoločnej rezolúcii o hrubom porušovaní ľudských práv zo strany čečenského prezidenta Ramsana Kadirova voči homosexuálom v Čečensku. Je to veľmi užitočná rezolúcia, ktorá odsudzuje stalinské metódy, ktoré využíva dnešný režim, vrátanie budovania detenčných koncentračných zariadení pre nepohodlné menšiny. Ja sa ale pýtam, dámy a páni, prečo dlhodobo nevenujeme pozornosť tejto situácii, ktorá v Čečensku nastala potom, ako ruská armáda brutálne pokračila snahom Čečencov o samostatnosť. Teraz v nedeli v Bruseli exilová vláda Čečenskej republiky Ičkeria pripravila konferenciu k 20. výročiu podpísaniu mierovej zmluvy z maja 97. Táto zmluva, ktorá bola podpísaná v Kremli Jelcinom a prezidentom Maschadovom bola brutálne pošlapaná Ruskom po nástupe prezidenta Putina. Ministerka zahraničných vecí Čečenskej republiky Ičkeria pani Aminat Sajeva označila túto nevyhlásenú vojnu voči Čečensku za brutálnu a hanebnú. Táto vojna zabila viac ako 100 tisíc ľudí Rusko zničilo čečenskú ekonomiku a infraštruktúru. Ruská armáda pomocou bombardovania a delostrelectva spôsobila totálnu deštrukciu čečenských miest a detín. Rusko porušilo všetky princípy medzárodného práva, vrátanie používania chemických zbraní. A znova sa pýtam, dámy a páni, prečo všetky tieto fakty nereflektujeme a neberieme do úvahy. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Pien Antonio Panceri, minúta a pol, nech sa páči. V štvrtok, minulý štvrtok bol prepustený Juri Guarana, ktorý je talianský aktivista, ktorý bol prepustený ruskými orgánmi a ktorý zbieral petíciu proti tomu, ako sa zaobchádza s homosexuálmi v Čečensku. To, čo sa deje v tomto regióne Ruska, to, čo sa tu, e, o čom máme správy, je neakceptovateľné porušenie mnohých e, ľudských práv. Nie len tieto osoby nemajú zabezpečené rovné zaobchádzanie ako ostatní občania, ale vidíme, že e, dochádza k porušovaniu základných slobôd týchto ľudí. Je tu mučenie a e, vlastne ohrozovanie týchto ľudí len z dôvodu ich sexuálnej identity. A musíme si uvedomiť, že existuje kompletne organizovaný represívny orgán e, štátnej moci, ktorý je vlastne určený pre mučenie, zachytávanie osôb, ktoré sú podozrivé z toho, že sú homosexuáli. E, posledný, je to hlavný cieľ takéhoto e, štátneho aparátu je vlastne zbieranie takýchto väzňov a ich eliminácia. Myslím si, že odsúdenie na medzárodnej úrovni nepostačí ehm, potrebujú tieto osoby svojho hovorcu, svojho zástupcu a musíme odmietnúť všetky tieto aktivity, preto aby sme sa aby sme zabranili prípadným budúcim degeneráciám. Dovolte mi upramiť aj pozornosť na tie eh, hlavné línie, ktoré schválila Rada. Upriamujem pozornosť najmä na ten dokument, ktorý, um, musíme, ktorý vyzýva aj na vnútorné skúmanie tu v Európskej únii a samozrejme, takýto extrémny výpad ako Čečensko musíme odmietnúť, ale v rámci našich hraníc osoby, ktoré patria k menšinám LGBTI, sú predmetom diskriminácie, ktorá častokrát nenájdu um, pochopenie z dôvodu rôznych kultúrnych alebo náboženských tradícií. Ale aj v týchto veciach musíme byť my vnútorne koherentní. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec. Eh, pán Ceria, pani poslankyňa Cecilia Wikström, minúta. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pred dvoma mesiacmi sme e, boli svedkami toho, ako sa páchajú neuveriteľné zločiny voči e, v stále viac islamskom Čečensku. Minulý týždeň 17-ročný chlapec bol vyhodený z balkóna. A to bolo potom, ako jeho rodina zistila, že je homosexuál. A to sú tzv. vraždy z octi ktorým dochádza často, pán predsedajúci. A je to niečo, čo povzbudzujú orgány štátu priamo. To, čo vidíme v Čečensku, je systematické e, vlastne vyvražďovanie ľudí, ktorý, ktoré je postavené na ich, e, na ich sexuálne orientácie a to je e, úplne v rozpore so základnými ľudskými právami, ktorým zahlásime v Európskej únii musíme povstať, musíme byť bezpečným prístavom pre týchto ľudí, pre tieto zraniteľné osoby, musíme vyvinúť nátlak na pána Putina spoločne a zároveň musíme zabezpečiť, aby sme konali proti tomuto neuveriteľnému povzbudzovaniu, ktoré vyvíjajú um, čečenské orgány, lebo ide o vraždy z octi nemôžeme uh, sa tváriť, že nevidíme tieto hrôzostrašné zločiny, ku ktorým dochádza v našom bezprostrednom susedstve. Je to téma, ktorú máme povinnosť otvoriť a povinnosť riešiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pani Eleonora Forenca. Na jednu minútu nech sa páči. Som presvedčená, že jeden z tých najzásadnejších aspektov, Ehm, toho, čomu, sme, to, čomu svedčíme, sú vyjadrenia čečenskej vlády ohľadom toho, že tu neexistujú osoby homosexuálnej orientácie na ich teritóriu, na ich území. Myslím si, že už len toto eh, vyhlásenie samo o sebe hovorí o potrebe, o nutnosti toho, aby sme jasne ehm, pochopili rozsah diskriminácie a mučenia, ku ktorému dochádza ktoré vypláva z kultúry, ktorá je postavená na negovaní alebo uznaní e, existencie osôb LGBTI. Myslím si, že je absolútne nutné z našej strany, aby sme nielen e, e, sa vyjadrili v schválení uznesenia zajtra, ale aj aby sme v rámci Európskej únie konali, pretože už nie je možné, aby sme ďalej negovali materiálne, symbolicky alebo po, inými spôsobmi potierali e, práva osôb LGBTI tu u nás. Ďakujem pekne pani poslankyňa Forenca. Ďalším rečníkom má, je pani Heidi Hautala na jednu minútu. Nech sa páči. Pán predseda, chcem sa poďakovať tiež komisii za veľmi silný spôsob využitia prostried, ktoré máme k dispozícii, aby sme odsudili všetky tieto zverstva, o ktorých počúvame v posledných mesiacoch. Toto strašné prenasledovanie je na jednej strane spojené s tým, čo nazývajú tradičnými hodnotami. A podľa týchto tradičných hodnot e, je homosexualita niečím, čo by nemalo existovať a to e, súvisí do istej miery aj s dekriminalizáciou domáceho násilia v Rusku, pretože rodina je tradičná rodina a to, čo sa stane v rodine, toho sa nikto nesmie dotknúť. Ale v najextrémnejšej forme sme videli vraždy z odstí, ktoré štát toleruje, ktoré dokonca štát vyvoláva a musíme byť veľmi silní. Situácia v Čečensku je celkovo zlá. E, tí, ktorí obhajujú ľudské práva, sú prenasledovaní. Ich e, úrady e, ničia a podpalujú bezpečnostné zložky. Ďakujem veľmi pekne a ďalším rečníkom je Tania Fajon, po minúty. Ďakujem veľmi pekne. O 10 eh, dní začne svätý mesiac Ramadánu a pre väčšinu moslimov celosvetovo ide o čas reflexie, teda Eh, homosexuáli v Čečensku. Pre nich je to však mesiac, eh, ktorý eh, sa nesie v duchu hrozieb a strachu, pretože prezident sa rozhodol krajinu od gejov očistiť práve v čase Ramadánu. Často ich vydávajú vlastné rodiny. Tieto hrozivé správy, ktoré z Kaukazu dostávame, sú naozaj strašné. Svedectvá gejov z takých koncentračných táborov, to je naozaj otrasné. Neviem sa ani predstaviť, čo títo ľudia teraz zažívajú. A neviem asi nepredstav, čo sa udeje, ak sa čečenské rozga, orgány rozhodnú zaviesť takéto niečo nielen pre homosexuálov, ale aj pre e, lesby, e, postihnutých alebo iné menšiny. Rusko e, zatiaľ neurobilo absolútne nič napriek slubom a očakávam, že Ruská únia jasne Kadirevovi ukáže, že gejovia tu boli vždy, vždy boli aj v Čečensku a budú tam aj v budúcnosti a vyhlásenie, Kadirova o tom, že gejovia tam nie sú. E, toto mm, naozaj na verejnosti mm, je návrat e, do stredoveku a opatrenia Európskej únie e, musia byť efektívnejšie. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani Hilde Votmans, 1,5 minúty. A ďakujem pekne, pán predseda, komisár, kolegovia. Bola som naozaj šokovaná, tak ako všetci ostatní, keď som videla tie obrázky z Čečenska. Keď to človek videl a keď počul, e, čo sa tam deje, tak sa nevyhnutne človek vrátil v mysli do druhej e, svetovej vojny. E, homosexuálov dávajú do táborov, kde sa snažili ľudia ich vyliečiť, pomôcť im a vyhražali sa im aj e, ich príbuzným. A toto sa deje u našich susedov viac menej. Ale je to v podstate na Prahu Európy. Deň pred medzinárodným dňom boja proti homofébii sa takéto niečo deje. Tento deň by sme mali oslovať, mali by sme e, vyvíjať nátlak, musíme konať Musíme sa postarať o to, aby homosexuáli dostali ochranu. Rozmýšľajte nad vízami, rozmýšľajte nad tým, ako praktickú ochranu my môžeme dať. Na to by sme mali byť hrdí a to by sme mali robiť. Ďakujem. Ďalším rečníkom je eh, pán poslanec Alan Smith. Jedna minúta. Nech sa páči, pán predseda. Ďakujem. Som eh, naozaj rád, že kolegovia sa dokázali dohodnúť na tejto eh, veľmi dôležitej otázke. Ale my máme jednoduchú prácu. Máme tu eh, obrovské množstvo novinárov, mimovládnych organizácií, ktorí nás na to upozorní. To sú ľudia, ktorí eh, naozaj trpia, ktorí sú prenasledovaní. Amnesty International a ďalšie mimovládne organizácie, novinári z Novej gazety. Toto všetko sú e, statoční občania, ktorí každodenne trpia. Situácia v Čečensku e, naozaj sa zhoršuje. Je to e, príklad rastúceho trendu. Niečo, čo súvisí aj s Brexitom. Je to trend vytvárať obetných baránkov v politike a ukazuje sa, že pokrok je zvratný a musíme si ma stále na pozore, pretože e, sú tu e, veľmi mocné sily, e, ktoré podkopávajú ľudské práva v čase, keď sa Európska únia snaží podporovať tieto ľudské práva. Musíme toho veľa vykonať. Sú tu ľudia, ktorí sa nás spoliehajú. Ďakujem veľmi pekne za vašu podporu. Ďakujem. A teraz e, Lotár uh, e, Josef Weidenholzer. Ďakujem veľmi pekne. Situácia v Čečensku zbudzuje obavy už celé roky a viac ako ktorýkoľvek iný región e, v Ruskej federácii. Je to znamenie toho, že ľudské práva sú tu kontinuálne, provokatívne stále porušované. Uh, teraz ehm, sa rozhodli zautočiť na eh, gay komunitu a to, čo sa deje v Čečensku, je naozaj šokujúce. Je dôležité, aby sa naša inštitúcia zaoberala tým, čo sa deje. Je dôležité, aby sme tu vyjadrili jasnú pozíciu. Jasná pozícia komisie je veľmi dôležité. Je to znamenie, že niečo také neakceptujeme a takisto je to aj signál, e, že si robíme starosti o diskrimináciu komunity LGBTI. Takému niečomu, e, čo sa deje v Čečensku, by nemalo dochádzať. Je pozitívne, že Ruská federácia slúbila, že sa na to pozrie, ale to jednoducho nestačí. My potrebujeme, aby sa naozaj niečo stalo. Ďakujem veľmi pekne, pán Weidenholzer. A teraz pani poslankyňa Karina Deli. Nech sa páči. Kolegyne, kolegovia, zajtra bude Svetový deň boja proti homofóbii a zároveň v Čečensku eh, prenasledujú homosexuálov. Eh, môžete bať exil alebo smrť, eh, naozaj ehm, nesmieme mlčať, ehm, musíme zakročiť proti tým, ktorí práva, ľudské práva podkopávajú. My vyzývame k okamžitému prepusteniu väzňov, vyzývame k ochrane ľudí, ktorí eh, informovali o takýchto aktoch a tiež umožnenie činnosti eh, organizáciám na ochranu ľudských eh, práv. Naozaj musíme prehovoriť, čo sa deje v Čečensku súčasti Ruskej federácie prezidenta Putina. Veď tam majú byť futbalové majstrovstva, zatiaľ čo niektorí budú hrať futbal, e, iní budú prenasledovaní, zabíjani, preto vás vyzývam k bojkotu e, týchto majstrovstiev, kým sa nechcú dožovať e, ľudské práva v Rusku a všetkých jeho satelitov. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem veľmi pekne, pani Deli. A teraz pani predsednička Sylvie Guillaume, nech sa páči roku 2013, a to ste brali, pán komisár, rada prijala usmernenia, pokiaľ ide o komunitu LGBTI. Mysleli sme si, že toto je potrebný nástroj na boj proti homofóbii, ale 4 roky na to vidíme, že osoby LGBTI v ratane Európy sú naďalej predmetom diskriminácie, násilia a tak e, ďalej. Platí to však duplom mimo EÚ, pretože v Rusku máme homofóbny zákon e, Ak Líma sa e, čoraz viac zhoršuje pre eh, LGBT osoby tam žijúce. Eh, je to akoby negovanie eh, toho druhého, jeho odlišnosti. Stovky osôb v Cecensku sú prenasledované, skončili vo vezeniach, kde sú v otrasných podmienkách. Všetky členské štáty musia poskytnúť útočisko týmto osobám, ktoré v Rusku nie sú v bezpečí. Európske ambasády im musia dať víza, aby mohli prísť požiadať o azyl v rámci EÚ. Ďalej, ruské orgány musia robiť všetko, čo je potrebné, aby aprílové udalosti vyšetrili. Musia rešpektovať e, svoje medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv. Ďakujem pekne. Merci beaucoup, madame président. Ďakujem pekne. A teraz e, Tere Reintke, jednu minútu. Ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia, vážený pán komisár. To, čo sa deje teraz v Čečensku, je najextrémnejšia forma vystupňovania e, správania, ktoré zažívame e, na celom svete. Správy o mučení, prenasledovania, dokonca o zabíjaní sú šokujúce, ale tá podmienka e, pre Takéto správanie tak, podmienkou je popieranie ľudských práv. Keď čečenský prezident vyhlási, že v Čečensku nie je ani jeden gej, tak presne to robí. Popiera našu existenciu a takisto vymazáva našu existenciu a preto nemôžeme stať bokom. Budeme musieť prehovoriť. Európska únia bude musieť prehovoriť a bude musieť obhajovať práva tých, ktorým sú upierané ich práva a existencia v Čečensku. A nie len zajtra, ale celý čas. Pretože my existujeme, môžeme byť hrdí na to, že existujeme. Ďakujem veľmi pekne. E, e, Ďakujem veľmi pekne. A teraz Daniela Viotti, 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. dorežú ti ruky eh, alebo bičujú eh, eh, ťa po rukách, kým nekrvácaš, mučia ťa pomaly a dlho, čakajú, kým sa tvoje telo nezačne triasť, bolieš, kričíš od bolesti, pretože ťa všetko bolí, upadáš do, bezbo, upadáš do, do bezvedomia. A to sú len tie časti svedectva Andreja, čečenského chlapca, ktorý bol mučený ako ďalšie stovky ľudí, stovky mladých mužov. Je to príklad eh, teroristického režimu Ramzana Kardirova, ktorý je nedotknutelný, pretože je predlženou rukou Putina eh, v tomto eh, štáte, v tomto teda súčasti ruského impéria. Je nedotknutelný, pretože poskytuje svojich mužov Putinovi na tie najväčšie zverstva. A súčasťou týchto zverstiev je aj ohrozovanie stoviek a tisícov ľudí, ktorí sú zastrašovaní, prenasledovaní, miznú bez mena pán predseda, tieto fakty nútia, nás nutia, aby sme sa pýtali, kto sme a čo robíme. Musíme e, mať neustále záujem o to, čo sa deje len pár stoviek kilometrov za našimi hranicami. Nemôžeme zatvárať oči pred diskrimináciou ľudí, ktorí sú ohrození na svojom živote Európa má poslanie brániť život. Európa je pred svojim poslaním. Buď sa pozrieme, budeme pozerať kam si inám, alebo necháme Rusov, aby postupne, aby postupne rozširovali princípy alebo teda trendy z Čečenska do ďalších e, častí svojej krajiny. Pán predseda, podpora e, Hovorili sme tu o ochrane náboženských menšín, a menšín, ale ochrana na sexuálnych menšín je rovnako dôležitá, tak dôležitá ako aj ochrana ľudí, ktorí, ktorí e, umierajú na mori, ochrana žien, ktorí sú predmetom, e, ktorí sú predmetom domáceho násilia. To všetko si vyžaduje e, rozhodnú a ráznu ruku Európy, ktorá musí konať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne ďalším rečníkom, pán Sebdans, máte slovo. You, Ďakujem pekne, pán predseda. Som naozaj veľmi vďačný komisárovi za vysvetlenie tej práce, ktorá sa robila v mene Európskej únie. Samozrejme, že sme tu eh, preto, eh, že občianská spoločnosť poukázala na to, čo sa deje keď e, budeme popierať, e, že niečo také sa deje, tak tým nepomôžeme e, tým ľuďom, ktorí tam trpia, ale vďaka mimovládnym organizáciám, vďaka Novej gazete a podobným dochádza ku kriminalizácii toho, čo sa tam deje. Som tu, som tu s ďalšími e, gejmi, lesbičkami a e, predstaviteľmi komunity LGBTI a robíme svoju prácu. Ja viem, že mňa nezbijú pri kanáli, nenechajú ma tam ako mŕtvého a že to policia potom nepoprie, alebo moja vláda. Nie, oni ma chránia. Ja neviem, či tu je niekto, e, kto sleduje, čo sa deje v Čečensku a v Rusku títo ľudia v Rusku a Čečensku by mali pochopiť, že e, nie gejovia a lesbičky sú tým problémom, ale tí ľudia, ktorým ubližujú a medzinárodná komunita by sa mala postaviť proti nim. Ďakujem veľmi pekne, pán Tanc, za toto veľmi pôsobivé vystúpenie. A teraz pani Julie Ward. Jedna minúta, nech sa páči. Nikdy nedovolím, aby uh, um, väčšina utlačala menšinu. To povedal uh, európsky poslanec Michael Cashman uh, pred olympijskými hrami v roku 2014, keď Putin vystupoval proti komunite LGBT. Nahlásené prenasledovanie komunity LGBTI v Čečensku je šokujúca. Medzinárodná komunita museli všetko preto, aby sme to ukončili. Pán Putin povedal, že podporí vyšetrovanie, potom ako sa k tomu vyjadrala pani Merkel, ale e, stále sa tam nedieje dosť, preto Európska únia musí zintenzívniť svoje úsilie. E, Júri Gulianov sa snažil odovzdať petíciu, kde bolo 2 milióny podpisov. Zatkli ho a neskôr ho prepustili práve e, kvôli medzinárodnému nátlaku. Veľmi často v tejto inštitúcii obhajujeme obhajcov ľudských práv. Áno, Európska únia je kľúčovým ochrancom ľudských práv vo svete. A my všetci ako občania, ako poslanci musíme podpory úsilie tých, ktorí e, bojujú za ľudské práva. Musíme sa postarať o to, aby mali tú podporu, ktorú si zaslúžia. Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, Klaudia Fronzulica. Nech sa páči jednu minútu. Vážení kolegovia, Situácia ľudských práv v Rusku je stále viac nepokojivá. Zdá sa, že viac ako 100 mužov bolo zachnutých v Čečensku e, práve preto, že ich podozrievajú z homosexuality. Mučia ich v neoficiálnych väzniciach. Minimálne traja muži boli zavraždení. E, iní sú vo väzniciach, kde sú mučení a zažívajú neľudské zaobchádzanie. E, regionálne orgány popierajú tieto tvrdenia a národné ruské orgány e, zatvárajú oči pred tým, čo sa deje. E, myslím si, že ES by nás e, malo informovať o tom, aké aktivity vykonalo v tejto oblasti v Čečensku. Je to dôležitá otázka, ktorú treba riešiť s ruskými orgánmi, aby boli ľudské práva občanov Ruskej federácie primerane chránené Ďakujem veľmi pekne. A teraz eh, Mark Tarabela, jednu minútu. Ďakujem pekne. Sloboda homosexuálov je e, právo, ale im Čečensku prezident Kadyrov sa rozhodol, že e, vykáže e, zo svojho územia všetkých gejov a mm, viaceré zdroje poukazujú na to, že je tam istý koncentračný tábor, kde sú gejovia zatváraní, mučení a niektorí aj zabití. Tiež policia vyzýva k zabitiu prežitiu eh, vlastných členov rodiny, ktorí sú homosexuáli. Um, takže informácie o uh, takýchto krvavých praktikách naozaj ukazujú, eh, že takéto veci sa dejú, hoci čečenskí asociácie hovoria, že homosexualita v Čečensku neexistuje. Obete Eh, musia mať eh, šancu eh, na prežitie. Európska únia musí poskytnúť podobne ako Kanada víza takýmto osobám, čiže je čas naozaj konať, nie je čas na slova. Ďakujem. Tarabela. Ďakujem pekne, pán Tarabela. A teraz tu máme Catch the Eye. A prvým ročníkom je pán poslanec Jiří, pospíše 1,5 minúty. <clears throat> Pekne, pane Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa e, poďakovať všetkým, ktorí tu vystúpili v tejto rozprave, pretože tu zaznel jasný hlas e, odsudzujúci situáciu v Čečensku, odsudzujúci e, diskrimináciu menšín. Títo ľudia sú teraz nielen diskriminovaní, ale sú aj ohrozovaní. Som veľmi rád, že sme eh, hovorili o tom. Mali by sme riešiť konkrétne veci. Je dobré, že tu máme diplomatickú ofenzívu zo strany Európskej únie, ale ja som veľmi skeptický, eh, pretože podľa mňa cynický Putinov režim nič reálne nevyrieši a už vôbec nie v Čečensku. Podľa mňa je správne, Eh, ako sa tu ako to zaznelo, že by sme mali poskytnúť týmto ľuďom eh, víza a poskytnúť im azyl, pretože určite eh, plnia podmienky pre získanie azylu v krajinách Európskej únie a takisto treba chrániť aj novinárov, ktorí informujú o týchto veciach. Ďakujem. Ďakujem. Next speaker, Madame Ďakujem pekne. Teraz pani Schlein, nech sa páči. Le notizie arrivano Správy, ktoré dostávame z Čečenska a Ruska sú veľmi závažné. Hovorí sa tu o mučení a systematickom porušovaní základných práv, o väznení a, o, a vlastne e, popravovaní stoviek a tisícov e, mladých ľudí, mužov. A hovoríme o revi, prevychovacích táboroch alebo reedukačných technikách, e, ktoré sme verili, že už civilizovaného sveta vymizli. E, európske inštitúcie a členské štáty e, sa spoliehajú na, alebo teda sú e, tým majákom pre komunity LGBTI, na, ktorú, na ktoré sa spoliehajú pri obhajobe ich záujmov a ich práv. Zajtra je Medzinárodný deň boja proti homo a transfóbii. Ehm, práve tento deň musíme využiť na to, aby sme si pripomenuli aj to, že aj eh, v Taliansku sú niektorí organizátori eh, Prideov eh, čelení, teda čelia rôznym tlakom a musíme si uvedomiť, že neexistuje žiadna hranica v láske a vo výbere partnera. A práve preto je dôležité, aby sme tak komisár, ako všetci ostatní politici bránili práva osôb, ktoré sme si položili do základov našej únie. Ďakujem pekne. A teraz e, pani e, Bikera. Ďakujem veľmi pekne aj za slovo, vážený pán komisár, vážený pán predsedajúci. A tento zákon, ktorým vytvoril priestor pre Kadirova, dnes vlastne to všetko siaha do roku 2013. E, nestačí už pri schvalovať ďalšie uznesenie a odsudzovať porušovanie ľudských práv v Rusku. Je nevyhnutné, aby sme využili aj Deň boja proti homofóbii a zároveň, aby sme um, odpovedali na žiadosti organizácií, ktoré bojujú za práva LGBTI, aby sme podali podanie na Medzárodný trestný tribunál, aby sme súdili čečenských predstaviteľov za genocídu a je nie, nie, jednoducho nepredstaviteľné, aby oni a svojich komplici nečelili medzinárodnému tlaku. Zajtra v Madride budú milióny mladých ľudí e, žiadať, e, aby, e, aby bola depenalizovaná homosexualita všade vo svete a aby sme takéto zločiny odsudzovali právoplatne, ako majú byť odsudené. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej pán poslanec Kastaldo, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. Situácia, ktorá, je, eh, ktorá vychádza z Čečenska, je veľmi zásadná, veľmi znepokojujúca ehm, novinári z Novej gazety eh, našli prípady, veľmi závažné prípady, kde dochádza k nelegálnemu zadržiavaniu a väzneniu homosexuálnych osôb, ich ponižovaniu, mučeniu ehm, a reedukácii. Eh, ide o prípady až vražd Ehm, ale aj mnoho iných nenahlásených prípadov a nátlaku na nukleárne rodiny, ktoré e, čelia tomu, aby konali sami voči takýmto homosexuálnym členom svojich rodín. Je to príklad toho, ako Ramzan Kadirov môže robiť čokoľvek chce, ako pes otrhnutý z reťaze. Ehm, a vidíme, že e, bojovníci za ľudské práva v Čečensku sú vlastne stále viac vytlačení, nemajú akýkoľvek priestor pre konanie, nemajú žiadnu podporu ani vlády, ani e, policajných zložiek. A práve preto žiadame, aby ruské orgány začali ehm, bojovať proti tomuto úpadku a aby plne chránili obete, ako aj ich rodinných príslušníkov a zároveň aby zabezpečili, že tieto rodiny budú presunuté do bezpečných podmienok, kde nebudú ohrozované. To je to minimum, čo môžeme žiadať ako európska komunita. Ďakujem pekne, pán poslanec Castaldo. Ďakujem pekne. No a na záver v mene komisie pán, teda v mene pani podpredsedničky eh, Mogherini, pán Stylianides, nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, ďakujem pekne za vaše vystúpenia. Ďakujem tiež pekne za túto jednotu v tejto veľmi dôležitej otázke. Všetci máme obavy v súvislosti s udalosťami v Čečensku. Všetci sa zhodneme na tom, že ide o vec, ktorá je absolútne nepriateľná a ja osobne som presvedčený, že je to hamba, že o tejto veci musíme hovoriť v 21. storočí. Násilie voči LGBTI osobám len ilustruje otrasnú situáciu ľudských práv v tejto Ruskej republike. Budeme spolupracovať s členskými štátmi na podpore obetí a vyvíjať tlak na ruské orgány, aby skončili sa násilím a zabezpečili obetiam spravodlivosť. Poprosím vás, uvedomte si, že niektoré naše kroky si budú vyžadovať mlčanlivosť a tichosť, Snažíme sa všetci pomôcť, ale nemôžeme verejne prezentovať všetko, čo robíme. V niektorých prípadoch efektívnosť je dôležitejšia než viditeľnosť. A týka sa to teda, alebo je to mm, na prospech bezpečnosti všetkých zúčastnených. Ja poznám niektoré konkrétne prípady a preto by som to uzavrel tým, že zopakujem, že si veľmi vážim úsilie Európskeho parlamentu túto tému živiť, preberať. Musíme naďalej demonstrovať ochotu naše veľmi silné presvedčenie, pokiaľ ide o práva osôb LGBTI. Ďakujem pekne. Ďakujeme, ďakujeme, pán komisár. A hlavne za to, čo ste povedali, pokiaľ ide o úlohu Európskeho parlamentu. Ďakujem teda pekne, pán komisár. Končím rozprávu. Dostal som 6 návrhov uznesenia od 6 najväčších politických skupín. Hlasovať sa bude